Vážení kolegovia, prosím, posadajte si a ak dovolíte, budem hovoriť po francúzsky na úvod. Teší ma, že tu na našom výbore môžeme privítať pána Moskovisiho, ktorý je zodpovedný za ekonomické záležitosti, za daňové záležitosti a takisto otázky colné. Nech sa páči, pán komisár. Ďakujem pekne. Keďže vy ste ma oslovili po francúzsky, tak eh, ja budem hovoriť po francúzsky. Sme v Európskom parlamente, máme tu možnosť. Chcem eh, povedať, že som veľmi rád, že som tu s vami. Ďakujem za pozvanie. Komisia aj parlament sa blíže ku koncu svojho eh, mandátu. Už je to takmer 5 rokov, čo ja e, pracujem ako komisár zodpovedný aj za e, colnú otázku, alebo colné otázky okrem tých ostatných a chcem sa k tomu e, vlastne bližšie vyjadriť. Mali sme 50. výročie našej colnej únie nedávno a teší ma, že môžeme dať takú väčšiu viditeľnosť práve našim ľuďom, našim colníkom. Aj Eurobarometer hovorí, že 60% ľudí vie, že clo sa v Európe vyberá iba raz, je to 5% viac ako naposledy, takže teším ma, že si to ľudia uvedomujú čoraz viac, aký cel, celný systém u nás máme. A preto ďakujem veľmi pekne e, parlamentu za vašu podporu počas celého mandátu. Nám sa podarilo e, modernizovať náš celný systém a to práve preto, lebo tieto dve inštitúcie dobre spolupracovali a takisto spolupracovali aj s národnými orgánmi e, za tieto 4 roky sme naozaj robili veľa preto, aby sme modernizovali náš colný systém. Mali sme tu ten kódex, colný kódex z roku 2016, to bola ozajstná revolúcia, pokiaľ ide o colné otázky. Veľká, veľké spoločné víťazstvo, nový legislatívny rámec, ktorý nám umožnil automatizovať colné procesy. Eliminovať e, papiere, pokiaľ ide o e, ten celý, celý proces, aby sa lepšie elektronicky e, integrovali systém jednotlivých členských štátov a viem, že aj pre vás je to veľmi dôležitý úspech a samozrejme chceme umožniť aj obchod medzi našimi členskými štátmi. E, Colné kontroly teraz prebiehajú rýchlejšie a e, colnú úniu môžeme budovať, budovať ďaká celým orgánom, ktoré lepšie spolupracujú. Mali sme aj správu minulý rok o tom, ako bol spustený tento kódex a môžem povedať, že nejaké veľké problémy e, nie sú dva roky potom, ako e, vstúpil nakoniec do doplatnosti, Hospodárske subjekty pozitívne vnímajú tie zjednodušenia, ktoré v ňom boli obsiahnuté e, a sú relatívne spokojní. V roku 2018 komisia spravila tri alebo sledovala tri ciele boj proti podvodom, pôsobiť e, colné systémy digitálnej ére a lepšie chrániť európske systémy. A v tejto oblasti sme pracovali. E, pokiaľ ide teda o tú prvú prioritu, boj proti podvodom, e, to je samozrejme veľká úloha, historická úloha colných systémov, vybrať clo. A táto výzva je veľmi dôležitá. My chceme na úrovni vlastných zdrojov garantovať naše vlastné aktivity a naozaj v roku 2017 bolo 25 miliónov, ktoré sa takýmto spôsobom e, vybralo a je to číslo, ktoré nám stále e, stúpa. A ako nám to aj e, dvor auditorov pravidelne opakuje, mohli by sme tie čísla mať ešte lepšie, bojovať proti teda takýmto podvodom lepšie aj v rámci toho kodexu. Preto sme prijali viaceré opatrenia práve v oblasti kontroly. Chceli sme posilniť e, správu rizika, manažovanie rizika na e, teda pokiaľ ide o prepojenie na celné otázky. Vieme, že e, organizovaný zločin používa čoraz sofistikovanejšie postupy, či už ide o obchodovanie s drogami, s výbušninami alebo s iným tovarom tohto typu a my teraz už môžeme systematicky identifikovať transakcie, ktoré treba kontrolovať. To je dobrý príklad takýchto našich postupov. Potom tá druhá priorita, a viem, že parlament to vníma podobne, že aktívny v tejto otázke, to je otázka digitalizácie nášho celného systému. Je to systém, ktorý nie je veľmi e, známy v rámci toho, toho našej celnej politiky, ale je veľmi dôležitý. E, je to e, vlastne taký kolektívny systém, ktorým zabezpečujeme získavanie vlastných zdrojov, čo je cieľ, ktorý ako dobre viete, e, rieši aj e, Európsky colný e, kódex. Čiže systém tých colných kontrolov exportných, alebo teda exportu, tam sme pripravili viaceré nástroje, pokiaľ ide o nejaké, nejakú krížovú identifikáciu rôznych informácií. Pokiaľ ide digitalizáciu, e, cla to je veľmi dôležitá téma, platí to aj pre podniky. Až 99% e, podnikov, ktoré u nás sú aktívne, predkladajú svoju, svoje colné e, dokumenty digitálnym spôsobom, takže naozaj to číslo je veľmi vysoké. Ale máme napriek tomu 17 systémov, ktoré v tejto oblasti v Európe e, pôsobia. Čiže tá práca zloďovania na nás ešte rozhodne e, čaká a dnes veľká časť e, tej práce už aj vykonaná bola, ale samozrejme treba aj pokračovať a teší ma, že máme tú dočasnú dohodu, pokiaľ je trialog, pokiaľ ide E, konkrétny článok kodexu, ktorý keďže teraz e, sa novelizuje, tak už bude mať členský štát, členské štáty dosť času na to, aby tieto svoje e, systémy prijali, spustili a viem, že sme v tejto veci aj netrpezliví, aj parlament je netrpezlivý, ale nakoniec sme sa dopracovali ku kompromisu a to je dobre. Potom ten tretí plier toho, čo robím, alebo čo robíme, to je ochrana európskych občanov. Máme tu dva legislatívne návrhy v rámci toho eh, akčného plánu pre boj proti financovaniu terorizmu a to sú eh, dva veľké úspechy z minulého roku. Jednak máme tu nariadenie, ktoré sa týka eh, hotovostných pladeb, hotovostných peňazí a potom otázka vývozu kultúrnych pamiatok, čo tiež je vec, ktorá môže E, prispievať k financovaniu e, teroristických aktivít. Takže ďakujem v týchto dvoch témach Európskemu parlamentu za to, že veľmi mm, konštruktívne pristupoval k rokovaniam. A počas celého mandátu komisie e, sme my pracovali aj na colniciach mm, budúcnosti, tak povediať. Pripravili sme nové návrhy v rámci nového rozpočtu, z finančného rámcu, rámca na roky 2021 až 2027. Prvý program, to je program CLA. tam máme e, výraznú sumu, ktorá z 80% ide práve na, do celného systému a potom máme tu ten tzv. Customs Controls Equipment. E, tam chceme financovať nákup takýchto e, takéhoto vybavenia, detekčného vybavenia pre colné kontroly. Tam máme rozpočet na 5 rokov 1,3 miliardy eur a v rámci toho Eh, tých diskusí okolo rozpočtu. Eh, ďakujem pánovi aj Ottingeru za to, že tie diskusie prebehli veľmi eh, pozitívne. Tam komisia sa rozhodla, že mm, colnicám dá možnosť expanzie, ktorú teda naozaj aj potrebujú a ja v tejto veci tam aj s parlamentom, aj ako komisia s tým rátame, aby teda colníci mali prostriedky, ktoré potrebujú na to, aby mohli svoju prácu dobre e, vykonávať, aby zastupovali naše záujmy, našu víziu. Čiže tie mandaty sa pomaly e, končia, ale ešte stále nás tu čakajú nejaké úlohy v najbližších mesiacoch. Hovorili sme napríklad o Brexite, to je samozrejme veľká výzva a e, aj k tomu sa teda chcem stručne vyjadriť. Neviem, aký scenár nakoniec prebehne, nikto to nakoniec nevie. Ale v každom prípade Brexit bude taký, taká výzva, ktorá bude mať dopad na celný systém. My e, ako komisia podporujeme taký návrh, ktorý umožňuje e, taký pokoj, také pokojné vystúpenie Británie z EU, ale e, treba povedať, že keďže ten politický proces Británie je taký, aký je, tak treba byť veľmi obozretný, než by sme neboli seriózni. A určite treba pamätať aj na tú možnosť no deal Brexitu. Nie je to možno najviac pravdepodobná možnosť stále, ale jej pravdepodobnosť sa každým dňom zvyšuje, keďže e, parlament, britský parlament odmietol e, tú dohodu, ktorú e, pani Mejová vyrokovala a my spolupracujeme s orgánmi jednotlivých členských štátov. Pripravujeme sa na to, aby sme mohli chrániť záujmy našich občanov a E, keby došlo k takémuto no deal e, Brexitu, e, budeme na to pripravení. Už rok pracujeme na tejto téme, samozrejme spolupracujeme aj s administratívou členských štátov a chceme sa na všetky možnosti dobre pripraviť. Spustili sme aj taký veľký informačný celý plán, preto aby sme informovali firmy a najmä tie malé podniky o tom, čo ich čaká, pretože to sú firmy, ktoré sú vyknuté na to, že sú na jednotnom trhu, e, že sú v colnej únii, ktorá dobre funguje a nemusia to riešiť. DG sú v poslednom čase e, pripravovala e, usmernenia, ktoré sa teraz uverejňujú, príprava na Brexit a my sa takýmto spôsobom tiež pripravujeme alebo pripravujeme aj podniky na túto eventualitu. Komisia pripravuje aj také, e, také poradenské služby, alebo vykonáva poradenské služby, aj to budeme na vyšší týždeň naďalej e, vykonávať. E, na konci mandátu táto téma teda naberá na dôležitosti, ale chcem ešte zdôrazniť jednu vec, to síce zodpovednosť za spustenie celného kodexu, tá zostáva na členských štátov. Máme 120 tisíc e, colníkov, ktorí pracujú na jednotlivých kan- v jednotlivých kanceláriách všade e, v Európe. My sa samozrejme všetci budeme snažiť o to viac, aby kódex, ten colný kódex e, po Brexite bol, aby, aby dobre fungovalo. A teda vychádzame z toho, že Británia bude tretím štátom z nášho pohľadu čoskoro. A pokiaľ ide o nejaké ďalšie výzvy, máme tu technologickú výzvu, digitalizáciu, dopad na e, to, ako obchodujú firmy, na to, ako naši spotrebitelia, naši občania e, sú spotrebiteľmi, kupujú tovar alebo e, služby. Máme tu takúto platformu, pokiaľ ide o stránky typu Amazon alebo Alibaba. Samozrejme, to všetko sa mení a my musíme sa meniť spolu s týmito procesmi. Pripravujeme nový návrh, pokiaľ ide o DPH z elektronického obchodu. To sme E, koncom roku 2017 jednohlasne e, prijali a chceme e, vlastne pripraviť také jednotlivé, jednotné podmienky pre európskych aj neeurópskych operátorov. Je to, taká, je to taký veľmi radikálny krok, chceme byť aktívni. Na Malte sme zorganizovali aj ateliér alebo taký workshop, pokiaľ ide o blockchain, čo je tiež relevantná aktuálna téma. Sledujeme aj vývoj, pokiaľ ide o umelé, umelú inteligenciu, technológie, s tým súvisiace a takisto už sa venujeme aj analýze e, dlhodobejšieho výhľadu týchto otázok z hľadiska colného politickí e, predstavitelia národných alebo jednotlivých členských štátov aj Európskeho parlamentu, vrátane vás, e, spoločne by sme mali pracovať na tom, ako by sa mal náš colný systém, naša colná únia e, v tomto premenlivom svete vyvíjať. Máme tu klimatické zmeny, máme tu imigráciu a ďalšie výzvy, ktoré znamenajú, že musíme byť pripravený a práve aj colnica má, colné otázky majú svoju úlohu pri týchto všetkých e, výzvach. Myslím si, že môžeme byť hrdí na to, čo sa nám podarilo za posledné roky dosiahnuť v oblasti modernizácie e, colného systému. Čo skoro budú európske e, voľby, to nás motivuje ďalej pokračovať v našich aktivitách a pokiaľ ide o ten prípadný no deal Brexit, Samozrejme, to je veľmi relevantný faktor. My rokujeme o rozpočte aj na rok 2021-2027 roky a chceme eh, garantovať ako komisia eh, to, že eh, colný systém je garantom dobrého fungovania v rámci EU. Samozrejme, tak ako vždy, treba, aby sme všetci podporovali tieto snahy a platí to teda aj pre vás, určite e, budem môcť rátať e, s vašou podporou, tak ako tomu bolo za posledné 4 roky a uistujem vás, že aj my e, pozorne tieto témy vnímame, rešpektujeme vaše právomoci, venujeme sa na komisii týmto témam a chceme byť efektívni e, v celej tejto oblasti, ktorá nie je až taká úplne známa, ale veľmi dôležitá, pokiaľ ide o modernizáciu nášho colného systému. Ďakujem pekne za, vaše, za vašu pozornosť a ak máte akékoľvek otázky, rád zodpoviem. Ďakujem pekne, pán komisár, za to, že ste takto predstavili všetky aktivity komisie, pokiaľ ide dobre fungovanie celného systému, celé únie. A teraz vystúpia kolegovia, začneme s koordinátormi za EPP. Pán Šváb, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Teším sa, že ste prišli medzi nás, aby ste nám spomenuli problémy, ktoré súvisia s colným systémom európskym. Ja som začal v tomto výbore roku 2004 a treba, musím povedať, že rok po roku, bohužiaľ, ten pokrok v rámci reformy systému ten pokrok nebol v takom štýle, ako by sme si to boli želali. A je to problém, pretože colný systém je dôležitý pre ochranu tovarov aj rozpočtu v Európe, takže ja si myslím, že tá práca, ktorú odviedli kolegovia, je veľmi dôležitá. My sme sa snažili v maximálnej miere postupovať tak, aby členské štáty investovali viac do ochrany spoločnej colného systému a do informačného systému, tak, aby, to, aby tu bola rýchla interakcia. Samozrejme je jasné, že pokiaľ ide o tú interakciu, tá nie je až taká jednoduchá, pretože členské štáty kladú dôraz na to, že teda nielen colné problémy by mali byť prepojené, ale aj otázky daňovo-právne a preto je dobré, že ste prišli, pretože musí byť jasné to, že integrácia právno, e, daňovo, daňovo-právnych systémov v rámci Európy to musí byť podchytené a členské štáty, ktoré majú mimoriadne želania, tieto musia tieto systémy dokončiť same a nemôžu čakať, až pokým bude európsky projekt hotový a čakať na to. Takže bolo by dobré, ak by ste k tomu povedali dve, tri vety, pretože správa účtovného dvoru nebola vôbec pozitívna a pokiaľ ide o tému clá, táto nie len v Európskom parlamente, ale z môjho uhla pohľadu v Európskej komisie sa to dosť eh, negatívne vníma. preskúmali ste na komisii to, že práve pokiaľ ide o právo v otázke colných otázok, čo by sme tam mohli mať, ak skutočne 29. marca alebo neskôr budeme musieť čeliť tomu scenáru takéhoto tvrdého Brexitu, pretože keď Briti opustia colnú úniu a Európsku úniu bez nejakej dohody, tak vlastne tie kontroly medzi Francúzskom a Belgickom a Holandskom a Veľkou Britániou, ale aj medzi Írskom a Spojeným kráľovstvom dojde tu k zťaženiu situácii a preto moja otázka na záver je scenár tvrdého Brexitu preskúmaný v tejto otázke? Ďakujem pekne, Andreas. A teraz dostanú slovo zo sociálnych demokratov Nikola Danty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán komisár, že ste prišli medzi nás. Je to téma, ktorá istotne vo rámci vášho portfólia nie je teda to najdôležitejšou, ale je pre nás skutočne obdivuhodnou a je to dôležité pre fungovanie Európskej únie, pre fungovanie vnútorného trhu a otázka cieľ je niečím, čo umožňuje to, že jednotný vnútorný trh, chtr, chráni výrobu v Európe a výrobky, ktoré teda, kde sa neplatí clo, tak to je obdivuhodné. Takže chcel by som povedať ešte niečo k samotnej skutočnosti, že my tu teraz sa venujeme takejto téme, práve pokiaľ ide o porušovanie celných sankcií. A teraz vlastne tu máme potrebu, aby tieto sankcie boli jednomyselne kontrolované alebo jednotne kontrolované a potrebujeme jednotnejší systém, musíme zistiť, to znamená, každý z nás musí takýmto spôsobom postupovať, aby sme na základe tých ustanovení, ktoré tu máme, ja som napríklad spravodajca k tomuto, práve pokiaľ ide o tému dohľad nad trhom, pred dvomi týždňami sme pod, Maďars- pod rumúnským predsedníctvom zistili, že práve pokiaľ ide o členské štáty, je tu určitý odpor a colný systém s, jednotnými sankciami, to je predsa jedna z hlavných tém, na ktoré sa musíme zhodnúť. Komisia robí všetko to, čo má, e, teda čo môže, na to, aby sme túto dôležitú tému zvládli. Potrebujeme zodpovednosť členských štátov, potrebujeme taký systém, ktorý nás prinesie tam, aby sme my sa dopracovali e, do situácie, kedy tie kontroly skutočne budú patričným spôsobom fungovať. Takže toto je podľa môjho názoru otázka, ktorú musíme dopracovať a musíme sa vyhnúť týmto veľkým rozdielom, ktoré existujú v Európe, pokiaľ ide o kontroly a takisto aj pokiaľ ide o sankcie, ktoré sa uvalujú Pán komisár, je tu ešte jedna otázka, ktorú by som sa chcel spýtať. Hovorili ste o zdrojoch. Práve keď napríklad hovoríme o poplatkoch colných, ktoré sa vyberajú na externých hraniciach. Vidíme, že účtovný dvor sa tomuto venoval pred pár rokmi, napríklad Veľká Británia, práve pokiaľ ide o túto tému. Od roku 2011 do roku 2017 tu došlo k vyhnutiu sa e, daňovej povinnosti, respektíve colnej povinnosti práve pokiaľ ide textilný tovar z Číny. Podarilo sa vám tieto zdroje nejakým spôsobom získať, vymáhať, ktoré vlastne sa nedostali do európskeho rozpočtu kvôli Veľkej Británii. Detaily k tomu vlastne nájdete aj v správe účtovného dvoru za rok 2017. Oceňujem to, čo ste povedali k téme Brexit. Myslíte si, že sme teda pripravení, že sme pripravení čeliť takému scenáru, ktorý teda nikto nechce, ale musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa vyhli, aby sa niečo takéto udialo, ale v prípade, v prípade, že tu bude takýto tvrdý Brexit, Európske colné úrady sú skutočne pripravené na to, aby čerili takéto možnosti, pretože vidíme, že dne plynú, čas uteká a uvidíme, ako tá situácia bude po Brexite. Ďakujem pekne a teraz dostanú slovo ďalší. Otvoríme diskusiu. Ako prvá dostane Maria Grapini. Merci beaucoup. Mulțumesc, domnule comisar. Ehm, mi-a plăcut... Ehm, Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Páčilo sa mi, že ste colné programy takýmto spôsobom podporili. Už som to povedala opakovane. Tak ako funguje jednotný vnútorný trh, to závisí vlastne od tých colných kontrol a závisí to aj od jednotlivých postupov pri kontrolách. Prirodzene musí sa to ešte zdigitalizovať. Podľa mňa je príliš optimistické, keď hovoríte, že colné systémy fungujú riadnym spôsobom. Ja neviem, že či skutočne sme sa dopracovali do takéhoto štádia. Povedali ste, že ešte to nie je na 100% digitalizované a ak sú tu dve, tri colné miesta, ktoré nefungujú správnym spôsobom, tak vlastne to môže negatívne ovplyvniť aj celý pohyb tovaru na jednotnom vnútornom trhu. Ja som takisto spravodajkyňou k tejto téme a vy ste povedali, že počítate s istou sumou, pokiaľ ide o colnú úniu. A mňa by teda skutočne zaujímalo, prečo komisia návrh parlamentu neakceptovala. My budeme mať 7. marca ďalší trialóg. Máme dosiahnutú väčšinu, pokiaľ ide o tieňových spravodajcov, prečo ste návrh parlamentu, pokiaľ ide o rozpočtovú garanciu, neakceptovali, napríklad v prípade, že by tu nastal Brexit alebo niečo iné, nevieme, či rozpočet zostane v rovnakej úrovni a takisto nevieme, či skutočne tu bude digitálny systém, ktorý by bol harmonizovaný. Samozrejme, závisí to aj od členských štátov, ako ste boli uviedli ale bola by som rada, ak by ste mi pomohli. Možno vy by ste mohli komisiu do 7. marca presvedčiť o tom, aby prijala tie naše návrhy, ktoré boli dosiahnuté prostredníctvom kompromisov, prostredníctvom veľkého množstva dialogov na úrovni politických strán parlamentu, v tom zmysle, aby sme mali colný program taký, ktorý by zabezpečil eh, bezpečnosť na trhu, ako aj ochranu spotrebiteľov a aby sme takýmto spôsobom boli odolnejší voči teroristickým útokom v prípade, že tu budú takéto kontroly. Taká kontrola by pomohla. A takisto by tu nemali nastať nejaké škrty, pokiaľ ide o colné programy. Kolegovia to v rámci trialógu istotne ešte spomenú ale ja by som sa vyjadrila k dvom veciam. Na jednej strane digitalizáciu a takisto ešte aj tú otázku jednotnosti. Áno, máme kontrolné postupy, ale veď predsa slovo jednotný by nemalo byť také rušivé, pretože ak budeme takéto kontroly realizovať rôznym spôsobom, tak vlastne nebudeme mať žiadne spoločné pravidla, pokiaľ ide o prísun alebo dovoz takýchto výrobkov a mohlo by tu dojsť k nekalej hospodárskej súťaži medzi jednotlivými členskými štátmi práve pokiaľ ide o tieto dovozy. To by som teda chcela spomenúť, aby sme teda popri digitalizácii mali aj jednotné kontroly. Ďakujem pekne. Takže budeme pokračovať v rámci diskusie. Teraz zostane slovo Mark Tarabela. Vážený pán komisár, budem sa sústrediť na otázku Brexitu. Ja som tu pracoval od roku 2004 a vlastne odtedy sme v kontakte s, Brit- e, s predstaviteľmi Británie a oni vždy vedeli, čo chceli. A tu sa viackrát zdôraznilo, tak účtovný dvor, ako aj Európska únia sa snažila vyrokovať čo možno najlepšie podmienky. Takisto aj Veľká Británia chcela chrániť záujmy občanov, ako aj otázke vec, od ostatné veci a uvedomujeme si, že sú tu zrazu určité pochybnosti, nevedia, čo chcú. Vajatajú, to znamená, zdá sa, že sú dezorganizovaní. Mne sa zdá, že Brexit nebude a že to je istá stratégia ako taká, ktorá vytvorí určitý chaos, aby sa zrazu objavilo nejaké riešenie. To znamená, neviem, či to bude tak alebo nie. Uvidíme, ako to dopadne pred 29. marcom. Nakoniec rada podľa mňa dá ešte takúto dodatočnú lehotu pre Veľkú Britániu, aby tam bolo referendum, možno ani nie o Brexite, skôr sa ich budú pýtať, že Buď budete akceptovať túto dohodu, alebo zostanete. Je možné, alebo by bolo možno dobre takýmto spôsobom zahnať do úzkých populistov, ktorí by nemali inú voľbu. Neviem, čo by urobili populisti, ak by tu bola takáto pozícia, že súčasná, súčasný, súčasná dohoda alebo e, druhá možnosť, že by zostali vo, Veľkej Brita- vo, vo, v Európskej únii. Môžeme takýmto spôsobom pritlačiť aj na pani Mejovu? Buď teda budú akceptovať naše podmienky, alebo zostanú. Môžeme im samozrejme dať viac času. Istotne sa to nebude dať realizovať nejako veľmi rýchlo, možno ešte nejaký rok by mohli dostať k dispozícii. Je možné, že takáto hypotéza by sa mohla prejaviť do reálu? Ďakujem pekne, Mark Tarabela. Teraz zostane slovo Martin Lokigár. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ďakujem pekne za to, že ste venovali čas tejto téme. Moja otázka Vaša krajina urobila vlastné e, zákony, ktoré majú riešiť túto otázku, ale možno najlepším spôsobom je to, že by sme sa mali uberať cestou cez hraničnej spolupráce. Prvý návrh komisie vyvolal skepticizmus zo strany členských štátov, Niektoré členské štáty sa boja dvojité zdanenie, že tam bude veľmi ťažká kontrola zdaňovania a že to môže viesť taktiež v obchodnej, k obchodnej vode s Američanmi. A taktiež, čo sa týka malých exportujúcich alebo importujúcich krajín, ako moja vlastná Dánsko, my mohli mať problém s týmto návrhom, takže všetky tieto problémy ako tuto zaručíme, že členská, členské štáty EÚ neprehrajú a že sa zavedie digitálna daň e, riadne spôsobom. Ďakujem a teraz zostáva slovo e, Filip Žoa. Vážený pán komisár, vynimočne sa nebudem pýtať otázky, dve pripomienky z mojej strany. Mal som tu možnosť od začiatku tohto mandátu, ktorý práve končí, byť spravodajcom, pokiaľ ide o kódex colný. Ja si pamätám, akú prácu ste odvietli vy aj pokiaľ ide o kritiku, ktorú tu máme ohľadne colného systému, ale istotne sú tu kolegovia, ako, ktorí si spomínajú, ako to bolo pred 5 rokmi a robili sme veľký pokrok, takže to som iba chcel povedať, že skutočne vám treba poďakovať. A druhá poznámka, tá takisto sa týka Európskeho parlamentu. Je tu kritika, že sa nemôže kritizovať komisia v tom zmysle, že sa nezachádza dostatočne ďaleko, ale vaša pozornosť treba byť, musíme ju upriamiť na to, že treba si uvedomiť, že ak by členské štáty aplikovali správnym spôsobom pravidla, ktorú sme si my stanovili, tak by bolo pravdepodobné, že situácia by bola oveľa lepšia. To znamená, je to aj otázka implementácie zo strany členských štátov, ako aj zo strany operátorov, ktorí sú poverení kontrolou týchto colných systémov. A to je to otázka, kde musíme ešte popracovať. Ďakujem pekne, Filip. A teraz dostane slovo pani Rozier. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem e, za to, že e, sme tu s kolegom Joánom mohli spolupracovať na tejto téme. Vy ste, boli, vy ste sa venovali tejto téme. Pokiaľ ide o otázku colných systémov, venovali ste sa tomu v rámci mandátu. Nikola Danti sa spýtal otázku, pretože ja ju teraz zopakujem, pretože som bola tieňová spravodajkňa, pokiaľ ide o harmonizáciu sankcií E, to je otázka harmonizácie, ktorá je dôležitá v rámci integrovanej politiky. Vidíme tam určitý prínos, ktoré by mohli priniesť, ale aké by boli dopady, ak by sa nerešpektovali pravidlá? Vidíme, že tie dopady sú odlišné a otázka zjednotenia tohto systému je zatiaľ ešte nedoriešená. Mali sme tu návrh zo strany komisie, prijalo sa to. Máte nejaké novinky z, z rady ohľadne toho, čo by sa dalo urobiť v tom zmysle, aby sa tento text e, završil? Prijali sme určité návrhy, ktoré sa týkali implementácie toho kódexu colného, boli tam určité problémy, ktoré sa týkali lehôd implementačných. Všetky tieto problémy však nemôžeme iba hodiť na komisiu. Ja si myslím, že podarilo sa nám nakoniec eh, odročiť tieto lehoty, ale Minulý týždeň sme takisto hlasovali o správe, kde som bola spravodajkyňa, pokiaľ ide o novú správu colných systémov a myslím si, že tie požiadavky tam boli veľmi konkrétne a treba povedať, že za parlament nechceme, aby tu boli odchýlky, či už ide o časový rozmer alebo aj otázku pokračovania v jednotlivých prácoch. Myslím si, že treba na to zareagovať zo strany komisie. Ešte raz to zopakujem, netreba očerňovať iba komisiu, ale ja si myslím, že komisia je garantom dobrého fungovania, dobrej implementácie, takže skutočne očakávame od komisie, aby sme mali všetky prvky k dispozícii, aby sme sa postarali o to, aby všetky práce, aj pokiaľ ide o nový program colný, aby sme tu nemali takéto problémy, aké sme tu mali doposiaľ, pokiaľ ide o ten proces implementácie nového kódexu. A pokiaľ ide o Brexit, tak tam mám otázku. Nebudem teraz vstupovať do hypotéz alebo do scenárov, o ktorých neviem, či skutočne či je to sci-fi alebo nie. Sú tu viaceré alternatívy. Ja by som sa skôr venovala otázke, ktorá je taká hmatateľná, ktorú máme na stole. Je to dohoda o odstúpení z Európskej únie, tak ako sme ju vyrokovali. Venovali sme sa aj dostatočne, ale máme tu určité otázky. Vy ste hovorili, že sú to členské štáty, ktoré sú garantom dobreho fungovania kontroly vonkajších hraníc. Pokiaľ ide o colný systém, ja si myslím, že kontrola týchto colných systémov možno by sa mohla posunúť nielen medzi jednotlivými štátmi, ale pokiaľ ide o kontrolu hranice v jednom štáte, pretože by to vlastne bolo medzi Severným Írskom a medzi zvyškom Veľkej Británie, ako by sa to implementovalo, ako komisia anticipuje to, ak by sa takáto správa prijela, aká by tu bola možnosť, aby členský štát robil kontrolu v rámci svojho vlastného priestoru a zároveň by sa bojovalo proti podvodom a vykonával by sa ten dohľad, dobre uplatňovanie pravidiel v prospech európskych občanov, ako by tieto kontroly mali vyzerať, ako by to fungovalo v takejto situácii, ktorá je skutočne mimoriadná. A posledná otázka to je takisto otázka, ktorá ma trápi už dávno, ktorá sa týka tej možnosti adaptácie nepriameho zdaňovania. Týka sa to intereurópskeho e, obchodu, napríklad v rámci takej situácie, kedy sú expedované e, tieto tovary zo štátov, ktorých boli vyrobené. To je niečo, čo znepokuje napríklad región u nás vo Francúzsku. Máme tam silnú produkciu napríklad vína a hrozna, takisto je to turistické lákadlo a v súčasnosti vidíme takú situáciu, že tu dochádza k slám v tejto oblasti, takže vieme si predstaviť, že by to mohlo fungovať možno na základe elektronického obchodu iným spôsobom, že by sa to zlepšilo Vidíme tu nejakú možnosť, ktorá by sa mohla inšpirovať tej e, dane z pridanej hodnoty, ale zároveň, že by sme zabezpečili dobrú kontrolu, ktorú potrebujeme. Ďakujem pekne. To je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne, Viržiny. Ja by som chcela doplniť e, to, čo povedali kolegovia, hoci teda už povedali všetko a ja to podporujem, ale pre mňa kľúčovou otázkou je to, že sme tu mali veľký nárast e, produktov, ktoré dochádzajú z tretich krajín práve prostredníctvom elektronického obchodu a platformiem. Je to skutočne negatívny dopad na niektoré členské štáty, tieto musia zareagovať, trápi to spotrebiteľov a takisto to spotrebujú aj naše európske firmy, pretože takýmto spôsobom musia konkurovať týmto obchodom, ktoré neplatia všetky clá tak, ako by mali ja súhlasím s Filipom v tom zmysle, že komisia robí všetko to, čo môže na to, aby modernalizovala a digitalizácia je kľúčovým výrazom na to, aby sme mali digitali, digitálny spôsob spracovania, ale predsa len správa účtovného dvoru je šokujúca v tom zmysle, aké sú tu vysoké straty, straty na úrovni peňazí daňových poplatníkov. Nesúvisí to s Brexitom. Skutočne by som uviedla jeden konkrétny príklad, ja viem, že ich je veľa, pokiaľ teda ide o to, ako by sme mohli mať väčšie právomoci v tom zmysle, ako zareagujeme na Brexit, napríklad pokiaľ ide o prípady porušovania pravidiel, napríklad e, ten konkrétny, ktorý tu bol spomenutý voči vo Veľkej Británii, sú tu aj iné prípady. Tá otázka skutočne je tá, že ako môžeme zakročiť lepšie a viac, aby sme v tejto oblasti zabezpečili, že to bude dobre fungovať. Ako vidíte, je tu veľký záujem z našej strany, takže tešíme sa na vaše odpovede. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Nikola Danti začal tým, že povedal, že neišlo o tému, ktorá je najmenej dôležitá v rámci mojho portfólia. Nesúhlasím. Nie je tu túto tému, ktorá si vyžaduje najviac času v rámci môjho portfólia. Mali sme tu grécku krízu a návrhy fiškálne, aby sme sa vyhli daňovým podvodom. Treba povedať, že colné systémy nefungujú veľmi zle, ale to nie je ten najmenej dôležitý prvok. V predchádzajúcom živote, keď som bol e, poslancom z pohraničného regiónu a neskôr ako minister financí, skutočne rešpektujem e, tých, ktorí pracujú v colnej správe. Treba povedať, že práve tu sa im treba poďakovať. Je to profesia, ktorá musí byť valorizovaná lepším spôsobom, pretože sa tu chránia naši občania, chránia sa naši spotrebitelia a jednoducho bezpečnosť ako taká je zabezpečovaná z ich strany. Takže by som chcel povedať, že skutočne ide o súčasť mojho portfólia, ktoré beriem veľmi vážne a sú tu určité ohraničenia, limity, ktoré súvisia s takýmto komplexným systémom a na jednej strane toho, čo môže robiť komisia, na druhej strane členské štáty. Myslím si, že sme urobili toho dosť a treba povedať, že sme vylepšili to, čo bolo treba urobiť, tak ako to povedal pán Šváb, ale chcel by som vás uistiť a uistiť vás všetkých v tom zmysle, že tu Európsky parlament zohráva kľúčovú úlohu. Pravdepodobne v tomto mandáte sa tu vidíme posledný krát, pokiaľ ide o tento proces, ale ja oceňujem tú úlohu konkrétnu, e, ktorú zohráva Európsky parlament v oblasti expertízy, ktorá nás pobádala k tomu, aby sme mali ešte lepšie výsledky aby tá administratíva fungovala ešte lepšie. Takže chcel som začať týmito všeobecnými slovami, pretože si myslím, že sú veľmi dôležité. Áno, urobili sme veľký pokrok, napríklad pokiaľ ide o prijatie colného kódexu. V ostatných 5 rokoch začali sme takisto aj aktualizáciu eh, v tejto oblasti. Tie výzvy, ktoré sme tu mali, sme odstránili a ideme správnym smerom, si myslím. A teraz následne sa budem snažiť reagovať na vaše otázky, ktoré tu odzneli. Začneme teda správou o účtovného dvora. My sme sa snažili ako komisa byť transparentní v tomto postupe, tak ako sa vždy snažíme. Pravdepodobne sme aktualizovali a publikovali eh, správu o elektronických clách, prebiehali konzultácie s členskými štátmi a taktiež s inými aktérmi, ako napríklad s hospodárskymi subjektami a taktiež minulý rok na výzvu Európskeho parlamentu sme vydali e, komplexnú správu alebo implementácie Euro- e, unijného colného kódexu. Vysvetlili sme, čo implementácia niektorých elektronických systémov bude vyžadovať ešte nejaký dodatočný čas a ďalej správa o pokroku e, CLA 2020 obsahuje plnú prílohu ohľadom programu implementácie unijného colného kódexu. Taktiež sa tam ukazuje e, štatút, e, teda súčasný stav dokončenia i tejto implementácie. Ja uznávam, Úplne rešpektujem správy e, dvora auditorov, že strategická správa alebo implementácia elektronických systémov musí riešiť e, časové sklzy. Toto by riešilo ešte viac otázku transparentnosti a preto sme sa dohodli v rámci trialógu s parlamentom a s radou, že budeme každý rok podávať správy parlamentu ohľadom dosenutého pokroku pri ukončovaní práce na elektronický systém unijného colného kódexu. Ďalej tu bolo pár otázok týkajúcich sa kódexu. No, vaša otázka, tam neviem úplne to presne odpovedať, pretože nie je to naša úloha špekulovať, e, pokiaľ ide o to, čo by sa mohlo stať z hľadiska politického, ale taká všeobecná odpoveď a určite tomu budete rozumieť. E, my to nezme tí, ktorí o tom budú politicky e, rozhodovať, či bude druhé referendum, či budú voľby a tak ďalej. To nie je Brusel, ktorý o tom bude rozhodovať. E, my robím, teda my nie sme tá krajina, ktorá robí to referendum, to sú oni. Oni o tom musia prípadne rozhodnúť. Takže je to jasné, že na ťahu je Británia a vyzerá to, že Británia nechce aspoň momentálne v, tej, v rámci tej existujúcej dohody e, nechcú teda ani to vyrokované a ani no deal. To sa povedalo. No a naozaj je to otázka pár týždňov, kedy pani May, aj som to spomínal dneska na komisii, e, ono musí povedať, čo vlastne chce. A potom tých 27 členských štát, štátov bude k dispozícii, by malo k dispozícii na rozumný dialog, racionálny dialog. To je tá realita. Čo sa týka dohody o odchode z EÚ, bude najlepším spôsobom, ako zariadiť riadný odchod, keďže je tu rizika, že sa odíde bez dohody, tak komisia bola veľmi pracovala veľmi intenzívne na tejto téme už od decembra 2017. Sme v neustálom kontakte s členskými štátmi, s obchodmi, podnikmi a plánujeme taktiež prípadne zmierniť negatívne dopady. Pokiaľ nepríde žiadna dohoda, tak tovar zo Spaného kráľovstva bude v podstate tovarom z tretej krajiny a to znamená, že colné formality a kontroly budú prebiehať, taktiež clá aj DPH budú mm, účtované, export do Spojeného kráľovstva bude vyňatý z DPH povinnosti a máme tu samozrejme podniky, ktoré naďalej chcú robiť obchod so Spojeným kráľovstvom po 30. marci, pre tieto dôležité. Máte pravdu, pani Rozier, keď hovoríte, že samozrejme Vieme, že v prípade toho, že nebude dohoda, tak to bude ťažké, ale nebude to ľahké ani pokiaľ bude mať dohodu, pretože nech sa stane, čo sa stane, tak prídu zmeny. Pán Dantý sa pýtal na porušenia a taktiež návrhy a sankcie. Európsky parlament vždy podporoval kroky, už o ne požiadal tomto zmysle. Mali ste v roku 2008 a 2011 spraviť vlastné iniciatívy. Čo sa týka legislatív v oblasti eh, cla, tak tam je 28 rôznych systémov, rôznych právnych tradícií, to znamená, členské štáty môžu ukladať sankcie, ktoré sa im zdajú byť vhodné pokiaľ majú dojem, že tam došlo k porušeniu, ale takéto sankcie sú samozrejme odlišné, sú e, je tam rôzny stupeň závažnosti naprieč členskými štátmi. Komisia navrhla smernicu, aby sa vytvoril právny rámec pre takéto sankcie, ale bohužiaľ, ako viete, niekoľko rokov to bolo zablokované. Stretlo sa to s veľkým protestom na rade a komisia si myslí, že nie je žiadne opodstatnenie na stiahnutie z tohto návrhu, ale naďalej sa ešte nediskutovalo o tomto texte článok po článku a zatiaľ nie len eh, UP, ale aj ďalší ďalšie hospodárske subjekty si želajú diskusiu na túto tému, takže to je skutočne dôležitá téma. Ďalej, colné postupy v, v EÚ musia byť uniformne implementované zo strany e, colných orgánov členských štátov, taktiež v súlade s našim colným kódexom. Čo týka delegovaných a vykonávacích aktov, tak tam komisia ponúka rôzne porúčania a školenia príslušným inštanciám, avšak určitá prax členských štátoch nie je v súlade s našim colným právom a v, to, v takých prípadoch môže komisia situáciu prešetriť a samozrejme môže proti členskému štátu spustiť aj postup pri porušení. A toto je podporené aj v našej politike lepšieho riadenia a správania. Niekoľko z vás sa pýtalo na Spojené kráľovstvo. Európska komisia sa v decembri rozhodla, že Spojené kráľovstvo pôjde na co pred e, súdny dvor Európskej únie, pretože e, nedostatočne implementovali naše colné pravidlá, tak ako to vyžaduje európske právo. 11. E, februára o neskorene Spojené kráľovstvo predložilo opodstatnené stanovisko. Momentálne preverujeme ich reakciu a komisia vypočítala, že 2,7 miliardy, to je strata, ktorú spôsobila takáto nedostatočná implementácia colných unijných pravidiel zo strany Spojeného kráľovstva. Taktiež je, sa porušila legislatíva EÚ v súvislosti s DPH. Všetky členské štáty samozrejme ručia za finančný dopad e, neplnenia európskeho práva. Ďalej pani Grapíny. Pýtali ste sa tiež na rozpočet. Áno, potrebujeme dostatočnú rozpočtovú obálku. Nie je možné negociovať, pokiaľ sektorové trialógy e, prepojenie na MFF to nie je ten správny formát, ale treba tam zahrnúť aj ten celný rozmer do toho všeobecného do tej všeobecnej diskusie a tieto všeobecné diskusie prebehli na komisie celkom dobre. Tá, e, tá, tá obalka, tie obalky pre e, celné otázky tie boli výrazne navýšené v našich návrhoch a pokiaľ sa pôjde podľa našich návrhov, tak E, my e, rozhodne budeme obhajovať e, tieto potrebné úrovne sum. Tiež ste sa pýtali, či by sme mohli mať nejaké uniformnejšie IT systémy, ktoré boli interoperabilné. My na tomto pracujeme s členskými štátmi už niekoľko rokov. Snažíme sa zoštihliť a harmonizovať pro postupy, aby sme plne automatizovali tieto systémy. Máme taktiež medzinárodný model to model, ktorý používa Medzinárodná colná organizácia. Je treba postúpať v súlade s medzinárodnými štandardami. Komisia vyvíja nové iniciatívy, napríklad EU e, e Trade Porto a máme taktiež ďalšie iniciatívy. Potom pán Lokegard sa pýtal na digitálnu daň. Toto nesúvisí úplne až tak s daňami, pardon, s clami, ale Rád by som na to jasne odpovedal. Nesúhlasím s tým, ako ste to predstavili. Rozhodne toto nie je antiamerický návrh, pretože spoločnosti, ktoré boli zdanené, to nie sú americké spoločnosti. Ja nikdy nehovorím o vyberaní daní hovoríme o všetkých spoločnostiach, ktoré majú obrad väčšie než 750 miliónov eur, že by boli zdanené, pretože tieto, daň, tieto spoločnosti neplatia svoj spravodlivý podiel na daní. Takže myslím si, že tá diskusia bola veľmi konštruktívna a je tu široká podpora pre toto opatrenie, napriek tomu, že viete, že napríklad Nemecko alebo Francúzsko mali určité stanovisko a diskutovali v roku 2018. V marci 2019 príde ďalšia diskusia. Viem, že niektoré krajiny tomu nesú úplne naklonené. Nie ste vy tou jedinou, Švedsko je ďalšou. Tiež sa na to neviem moc pozitívne. Írsko taktiež sa trochu zdráha, takže uvidíme. Ale môžem vás uistiť, že to ešte nebude koniec, pretože tu čelíme riziku, že pokiaľ nebude mať jednotný európsky prístup, a síce, že tu bude veľa rôznych národných daní a toto je pre obchodníkov úplne to najhoršie, lebo v podstate tu máte rozdrobený vnútorný trh a potom 10 krajín plánuje alebo už zaviedlo takéto národné dane ako Španielsko, Dalinsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, nech už sa stane čokoľvek s Brexitom, oni to taktiež plánujú, takže určitým spôsobom. Budeme musieť to poriešiť na európskej úrovni, lebo je to v spoločnom zájme našich občanov. Myslím si, že taktiež verejná mienka je taká, že chcú, aby sme s tými čo robili. Ďakujem. Čiže to boli moje odpovede na vaše otázky. Ďakujem za dobrú spoluprácu aj za dnešnú diskusiu, za dobrú spoluprácu počas celého mandátu a naozaj rešpektujem e, prácu, ktorú sme spoločne vykonali aj vy, pretože naozaj nás to popchlo k tomu pokroku, ktorý bol dosiahnutý. Uvidíme samozrejme, ako to pôjde e, ďalej a najmä s tým Brexitom, to je samozrejme veľmi relevantný e, faktor. E, my sa na to pripravujeme spoločne s našimi členskými štátmi. Samozrejme, nejaký čas nám ešte zostáva a dúfame, že bude dosiahnutý rýchly pokrok, pretože bez hľadu na konkrétny scenár, či to bude ten no deal alebo skôr taký organizovanejší, povedzme, Brexit v každom prípade. Treba byť pripravený na jedno, aj na druhé a aj budeme pripravení. Pracujeme na tom, aby sme pripravení boli. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Vidíte, že eh, automaticky nám, eh, vám už kolegovia zatlieskli, ja som ich o to tiež išla poprosiť, ale stalo sa to Eh, aj eh, samo. Takže naozaj ďakujem za túto diskusiu o dôležitých eh, témach. Máme spoločnú zodpovednosť v posledných mesiacoch tohto mandátu ešte ukončiť úspešne ten mandát, mať konkrétne dobré výsledky, pokiaľ ide o ten celný kódex. Naozaj hovoríme o miliónoch, až miliardách, miliardách eur, ktoré sa strácali pokiaľ ide našich dajomníkov. A teda, keď sme tu, posledný, keď sme tu krát v tomto e, formáte, na tomto e, výbore, v tomto období, e, chceme sa vám opäť aj my poďakovať ešte raz za tú dobrú spoluprácu s vami, s vašimi kolegami, za to, že ste boli vždy pripravení na dialog a za tú skvelú prácu, ktorú ste vykonali, aj pokrok, ktorý ste dosiahli, pokiaľ ide o ochranu našich, našho celného systému našej colnej únie. Samozrejme, čaká nás Brexit, ale inak e, ide o e, veľký úspech Európskej únie, pokiaľ ide o tieto colné otázky. Treba to uznať. Ďakujem pekne.